A chcem sa poďakovať Európskemu parlamentu, ktorý je veľmi aktívny v tejto oblasti. Ďakujem pekne za vaše vyjadrenie a teraz uzavrieme tú rozprávu e, k téme situácia Rómov v členských štátoch. Pozrime sa, čo e, je ďalej na programe. E, tak e, úvodom by som chcel povedať, že najprv dám slovo tým, ktorí budú vystupovať v mene politických skupín a spontánna rozpráva nebude na túto tému. Začnem tým, že udelím slovo komisárke Vasiliu a tá nám odprezentuje to e, prehlásenie podpredsedničky Komisie Vysokej predstaviteľky únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. To je e, vyhlásenie e, Penny Ashton ohľadom zákazu kazetovej minucie. Dnes zastupujem to na tomto fóre Kathy Ashton. Vojakujem za príležitosť prebrať tému zákazu kazetovej minúcie v čase, kedy prebiehajú rokovania na úrovni OS OSN dopracovať sa k definitívnemu zákazu kazetovej munície na celom svete. V júli 2010 Európsky parlament e, privítal e, e, dohovor ohľadom kazetovej munície ich zákazu, ktorý vstúpil do platnosti 1. augusta 2010. 1. septembra 2010 sa konalo stretnutie v Laose a, a tam bol schválený akčný plán Vientian. Toto, je, toto bol veľmi dôležitý prvý krok v podpore e, plnohodnotnej realizácie dohovore, e, dohovoru o zákaze kazetovej munície. Zasadnutie Vientian minulý rok e, a v Bejrúte v septembri tohto roku E, pri oboch príležitostiach EÚ bolo zanieteným obhajcom o e, záujmov EÚ e v boji proti v boji proti kazetovej municiám. 66 článov signátárov tohto dohovoru. A 66 to už uplatňuje v praxi 108 štátov sú signatármi tohto dohovoru. To je výrazný pokrok, ktorý bol dosiahnutý. Napriek tomu e, ešte stojíme pred obrovským množstvom práce e, pri e, zasahovaní do produkcie a distribúcie kazetovej munície na svete. Tento rok poukázal na veľký význam tohto zákazu. Vysoká predstaviteľka bola E, e, veľmi e, zaskočená použitím kazetovej munície proti civilistom v Líbii a žiadala, na, žiadala od ozbrojených sír Kadáfiho, aby upustili už používania takejto munície. Všetky nevyhnutné kroky jednoducho treba prijať, aby sa zaručilo zaručila ochrana civilistov eh, pred takouto muníciou, eh, vrátanie ne, eh, ne, ne, nevybuchnutých zvyškov takejto munície. Teraz tento týždeň sa bude uzatvárať protokol ohľadom kazetovej munície v, v Ženeve a bude to vlastne revidovanie dohovoru o určitých konvenčných zbraniach. EÚ je presvedčené o tom, že akékoľvek nástroje, e, ktoré by mohli vzísť CCCV, majú prispieť k posilneniu medzinárodného humanitárneho práva. Vysoká predstaviteľka ako aj ja berieme na vedomie tú skutočnosť, že Európsky parlament svojimi uzneseniami v roku 2008, 2010 aj 2011 vyslal apel na členské štáty, aby podpísali a ratifikovali e, dohovor o kazetovej munície a e, tým pádom e, sa pridržali jeho obsahu a zároveň podpísali protokol 6 CC 2TV, kde sa hovorí o kazetových muníciách a je to v rozpore s článkami 1 a 2 ohľadom e, dohovoru o zákaze kazitovej munície. Sme presvedčení o tom, e, že vzhľadom na prebiehajúce e, rokovania o protokole CCV o kazetovej munície, takéto rokovania by mali poviesť k výraznému zlepšeniu situácií v teréne, zohľadňujúc aspekty vojenské aj potreby civilistov. A toto by mali skutočne byť akési doplňujúce prvky k dohovoru o zákaze kazetovej munície. Chceme teda mať ďalšie, ďalšie e, e, usmernenia ohľadom e, spolupráci, koordinácie v tejto oblasti. Chceme mať okamžité zákaz použitie výroby a distribúcie kazetovej munície. Pokiaľ sa dosiahne takýto všeobecný zákaz, tak medzinárodné spoločenstvo urobí razantný krok správnym smerom a rozhodne sa približí e, k dosiahnutie humanitárnych cieľov. Ak budeme sa snažiť o naplnenie tohto cieľa, e, tak e, malo by to byť za účasti EÚ a mali by sme e, všemožne sa snažiť priložiť ruku k tomuto dielu, aby sme poukazovali na CCV a jeho relevantnosť vo svetle medzinárodného e, e, humanitárneho práva a aby sme zabranili tomu, aby tí, ktorí vstupujú do vojenského konfliktu, aby nemohli svojvoľne si vyberať arzenál eh, zbraní a munície, ktorý pritom využije. Z tohto dôvodu Európska únia ako eh, jednotný celok je odhodlaná bojovať eh, proti dopadu kazetovej munície na civilistov a bojovať za takýto cieľ použitím všetkých prostriedkov, aj napriek tomu, že nie všetky členské štáty sú stranami dohovoru o kazetovej munície, E, nepochybujeme o tom, že EÚ má zohrávať dôležitú úlohu pri implementácii humanitárnych cieľov dohovoru o kazetovej munícii, a to efektívnymi a, a, a, a účinnými krokmi. Počas pozemných operácií treba pomáhať obetiam kazetovej munície a mín, a my nerozlišujeme medzi obeťami. My, si, my sa plne pridržiavame e, dohovoru e, za kazetovej munície. A domnievame sa, e, že takýto, takýto profil potrebujeme mať, aj keď si EU uvedomuje, a komplexnosť tejto snahy. My sme pripravení poskytovať pomoc tým štátom, ktoré chcú uplatňovať svoje národné plány v tejto oblasti účinne, ktoré chcú dodržiavať dohovor a chceme prispieť k tomu, aby sa zvýraznil synergický efekt dohovoru a ďalších nástrojov. EÚ je, odhodlané, je odhodlaná a e, k tomu, aby sa dodržiavali a naplnili právne záväzky zakotvené v dohovore o kazetovej munícii. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani komisárka. A teraz e, k rozpráve vypočujeme si príspevky v mene politických frakcií. Najskôr dávam slovo v EPP. V jej mene bude hovoriť pán Galer. Dva a pol minúty. Ďakujem, pán elnök Es ist gut, dass sich je veľmi správne, že Európsky parlament v rámci e, e, tohto uznesenia e, a v kontexte štvrtej konferencie ohľadom špeciálnych konvečných zbraní sa zaoberá touto otázkou celosvetového zákazu kazetovej munície toto je, naše uznesenie je ďalším príspevkom EÚ v oblasti e, humanitárnych práv v rámci e, kontroly e, kontroly rozširovania munície zbraní. Je dôležité je dôležité skutočne, aby takýto, e, takto boli vedené všetky e, členské e, štáty, aby sa priklonili k tomuto zákazu kazetovej munície a bol, a bol zabezpečený celos, celosvetový zákaz. A vieme, že existuje argument pre používanie kazetovej munície a proti tomu stojí stojí otázka humanitárna z operatívno-vojenského hľadiska. Kazetová munícia je považovaná za jednu najúčinnejšiu, to znamená s minimálnym nasadením najväčší dosah, čiže vojenské ciele, eh, či sú, je to pozemná železničná doprava, sa, tieto ciele sa ľahko naplňuje. To je čisto vojenský pohľad, to je na jednej strane eh, váh. A, a, treba skutočne celosvetový zákaz gazetovej munície si zasluje podporu, o čom hovorí aj predmetný dohovor. E, obrovský problém kazitovej munície tkvie v tom, e, že nasádenie týchto munície e, je za použití špeciálneho generátora a tým pádom 50 vlastne použitej munície môže, môže mať zásah, ktorý nebol cieľený. No a e, Dá, dá, dá sa nám, že použitie takejto, e, takejto munície je zjavným ohrozením civilistov, predovšetkým v, v, v bezprostrednej povojnovej situácii. Zdá sa nám, e, že e, je e, práve v tej povojnovej situácii treba eliminovať všetky prvky, ktoré bránia hospodárskému rozvoju postihnutých krajín. Je dôležité, aby sme takýto štandard zákazu kazetovej munície presadili a členské štáty EÚ by sa mali o to zasadiť. Je dôležité aj to, že EÚ posilní svoje opatrenia E, zameraná na pomoc tretím štátom pri ničení kazetovej munície a e, takisto aj nasadzuje efektívne humanitárne síly, ktoré e, pomáhajú. Ďakujem pekne, pán Galer. A teraz má slovo pán Gualtieri v mene socialistov a demokratov na 2,5 minúty. Ďakujem pekne pán predseda. Toto sú príšerné vojenské zbranie, e, ktoré sú smrteľné pre e, civilné obyvateľstvo, ako povedal pán Galer. V tomto parlamente sa angažujeme v smere ich zákaze už niekoľko rokov, ako občianskú povinnosť to berieme. A toto je krok dobrým smerom. Ale dnes Rok potom, čo to vstúpilo do platnosti, je nebezpečný pokus, aby sa prijal dodatočný protokol o konvenčných zbraniach, teda dohovoru o konfe- k dohovoru o konvenčných zbraniach. To by umožnilo kazetovej munícii, aby bola znovu používaná. Toto je protokol, ktorý nesmie byť podpísaný tí, ktorí sa chcú pridať k, k dohovoru z Osla. A mm, komisárka Vasiliu jasne povedala, že je to proti dohovoru, ale je tu nebezpečná medzera pre e, ostatné krajiny, ktoré chcú produkovať a skladovať e, takýto druh munície. Vytvorilo by to strašný precedens v medzinárodnom práve. Niektorí ľudia hovoria, že by sa situácia zlepšila, pretože ľudia, ktorí písali osloby, to podpísali, ale toto nie je dobrý argument a ja by som chcel požiadať vysokú predstaviteľku, aby hovorila jasne. Šiestý protokol by podkopl základ dohovoru, pretože by umožnil, aby sa munícia, ktorá bola vyrobená po 80. roku, e, používala znovu. Mali sme veľké prechodné obdobie, umožnilo by to rôzne druhy kazetových munícií, aby boli znovu používané a to by bolo veľmi nebezpečné. Ten potenciál rizika je veľmi vysoký to členské krajiny by mali zničiť zásoby tejto munície, musia povedať nie tomuto protokolu a vysoká predstaviteľka sa musí zaangažovať voči všetkým členským krajinám, aby prijali jednotnú pozíciu v prospech konečného zákazu kazatovej munície. Spoločné ustanovenie, spoločné uznesenie, ktoré sme k tomu prijali, je dôležitý signál. A Dúfam, že sa to schváli veľkou väčšinou kolegov, ktorí budú hlasovať za zajtra. Ďakujem. Teraz dávam slovo pani Šake na dve minúty v mene Alde. Nech sa páči. Pani komisárka, kolegovia, úplne súhlasím s predrečníkmi Myslím, pracovali sme na tomto spoločnom uznesení spoločne dohovor o, zákaze kazetovej munície od roku 2010. Väčšina členských krajín je toho súčasťou. Je dôležité zakázať už využívanie kazetovej munície, pretože to spôsobuje e, veľké straty na civilnom obyvateľstve. Z humanitárneho hľadiska kazetová munícia je katastrofou. Ale je neuveriteľné, že niektoré členské krajiny si myslia, že toto je dôležitá munícia pre ich bezpečnosť a ich hospodárstvo. Nebudem spochybňovať dôležitosť bezpeč- bezpečnosti, ale sú aj iné spôsoby, ako ju zabezpečiť. Mm, okrem využívania je tu aj obchod. Nedávno sme mm, boli svedkami, že sa použila kazetová munícia v Líbii a niektoré členské krajiny boli súčasťou poskytovania tejto munície. Celkom iste bude diskusia o protokole 6 počas revíznej konferencie o využívaní konvenčných zbraní a musia sa preskúmať e, mm, záväzky jednotlivých krajín namiesto podkopávania dohovoru o e, kazetovej munícii. Chceme, aby sa viacej krajín pripojilo. Pripoja sa k členským krajinám, ktoré používajú, obchodujú alebo prevážajú kazetovú muníciu. Európska únia musí tlačiť na členské krajiny, kandidátske členské krajiny a uh, musí sa snažiť o globálny zákaz kazetovej munície a chceme byť dôveryhodným faktorom v presadzovaní tohto protokolu, tak musíme byť príkladom pre všetky ďalšie členské krajiny. Ďakujem. Ďakujem. Pani Lunaček. Minúta a pol. Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka, milí kolegovia. súhlasím s, s kolegami, ktorí už hovorili. Kazetová munícia je tá najkrutejšia. Predstavte si, že dieťa si e, zoberie jeden z tých, jednu z tých farebných častí tejto bomby a stratí časť svojho tela, boli vážne zranené. Tretina, deti, tretina obetí sú deti, 60% obetí eh, k obetiam dochádza počas bežných činností a Líbia je tým posledným príkladom. Mnohí z nás v parlamente, občianská spoločnosť, obete, organizácie pre obete sa snažia, aby bola podpísaná eh, aby bol podpísaný dohovor z Oslo z roku 2008. Tento zákaz kazetovej munície je ohrozený a teraz v Ženeve na reviznej konferencii OSN o kazetovej munície niektorí signatári chcú eh, oslabiť eh, tento dohovor protokolom 6 a chcú znížiť intenzitu humanitárnych eh, zákonov. My to nedovolíme. Chcem poďakovať komisárke a tiež vysokej predstaviteľke našej ministerke zahraničných vecí za veľmi jasné slova, ktoré dneska vyslovila. Chcem poďakovať všetkým kolegom, piatich skupín, ktoré súhlasili so spoločným uznesením o úzkej spolupráci. A ja som presvedčená, že jednotným hlasom Európskeho parlamentu spolu s našou ministerkou zahraničných vecí e, náš hlas bude vypočutý v Ženeme členskými krajinami, ktorí ratifikovali a podpísaný protokol a tí ostatní, ktorí e, bojujú proti tejto krutej zbrani. Ďakujem. Ďakujem. V mene Spojenej Európskej lavici dávam slovo pani Lozing. Minúta a pol. Nech sa páči. Ďakujem. Vítam v mene mojej frakcie GUNGL tieto eh, veľmi dobrú eh, cez frakčnú spoluprácu a podporu spoločného uznesenia ehm, pre, proti eh, používaniu kazetovej munície a bomb. A toto uznesenie je silný signál v boji proti tejto, týmto vrazeným zbraniam a nesmieme zabúdať na to, že kazetová munícia a bomby napríklad v bývalej Jugoslávii, Iraku a Afganistáne sa ehm, nasadzovali a um, to, um, pripomínam tomuto parlamentu aj e, zo strany štátov EÚ boli nasadzované e, nie žiadne odvodnenie e, aby sa ďalej nasadzovali, produkovali alebo uskladňovali tieto zbranie neďalej. Žiadne odvodnenie ani na zabezpečenie hraníc. A ja vyzývam Liehova obyčanské štáty. Um, podpísali ten protokol k dohovoru o aby nepodporili túto zmenu protokolu, pretože toto by bol dramatický krok e, späť. E, tento návrh textu e, zakazuje, a to nemôžno dostatočne jasne povedať, a to kazetovú muníciu, ktorá bola vyrobená pred rokom 1980. To znamená, že tie kazetové bomby, ktoré boli dovtedy vyrobené, by mohli byť opäť naďalej povolené aj v budúcnosti použité. To nemôžeme prijať. A dohovor o zákaze kazetovej munície, ktorý vstúpil do platnosti v auguste 2010, zakazuje všetky kazetové bomby, a muníciu a to musí byť e, náš etalón. Igen, végére értünk. Hölgyeim és uraim, a... Dámy a páni, dostali sme sa ku koncu e, priestoru pre príspevky, takže slovo teraz dávam komisárke Vasiliu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som poďakovať všetkým poslancom za príspevky, za túto možnosť prediskutovať títo mimoriadne dôležité aspekty našej práce a v súvislosti s veľkými eh, humanitárnymi znepokojeniami, ktoré spôsobuje eh, táto kazetová munície. Eh, Európska únia bude nadalej sa uchádzať o zrušenie e, týchto e, munícií, jednak v zmysle príslušného dohovoru a dohovoru o určitých konvenčných zbraniach. Musím povedať a viedriť naše odhodlania pokračovať v našom úsilí v tom, aby sme zvýšili počet podpisov a ratifikácií, aby sme premenili naše ambície na praktickú realitu. Európska únia bude naďalej poskytovať medzinárodnú spoluprácu a pomoc, bude e, e, mm, optimalizovať našu e, snahu boja proti kazetovým muníciám v rámci spolupráce. Uvedomujeme si zložitosť úloh, o ktoré tu ide, jednak z hľadiska implementácie CCM a plnenia akčného plánu. Toto všetko si vyžaduje finančné zdroje a politickú podporu. Európska únie je pripravená poskytovať štátom v ich úsilí príslušnú pomoc. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujem pekne, dámy a páni. Ctení poslanci, ehm, dostali sme sa mm, na koniec tohto bodu programu. Máme